stáva sa nezaradeným. EPP, e, SND ako aj zelený, e, my predložili žiadosti na zmeny v delegáciách. Zoznam bude zverejnený ako príloha k tejto zápisnici a ak nebudú vznesené žiadne námietky, bude sa toto menovanie považovať za platné. Kompetentný výbor e, výbor predložil v súhľade s článkom 214 4 e, nové znenie istého paragrafu, ak do 24